Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουμε με τις ψηφοφορίες. Dámy a páni, budeme pokračovať s hlasovaním. Budeme teraz hlasovať o správe pani Rodus, pokiaľ ide o spoločnú rybárskú politiku. Budeme hlasovať o 150 pozmeňujúcich návrhov. Budeme hlasovať en bloc, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmite na číslo 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 5, po častiach prvá časť, kto je za, musíme si to overiť. Overujeme si pozmeňujúci návrh číslo 4. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. Áno, pozmeňujúci návrh číslo 5, prvá časť, kto je za? Proti? Zreli sa? Prijaté. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? zdržali sa. Prejdeme na druhú časť. Pozrieme sa na číslo 5 elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Po častiach poďme sa na číslo 7, to je za prvá časť, proti, zdržali sa, prijaté. 11. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Dámy a páni, budeme to musieť stále elektronicky overovať, ak nebudete zdvíjať ruky. Pozme sa na číslo 11. Kto je za? Áno, je to tak. Zabudla som na druhú časť, ospravedlňujem sa predsednička. Pozme sa na číslo 7, druhá časť. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, zamietnuté. Áno, musíme si to overiť. Druhá časť, pozmeňujúce na číslo 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Έχετε δίκιο. Να σηκώνετε τα χέρια σας. Áno, máte pravdu, ale prosím vás, dvíhajte ruky, aby sme mohli jasne vidieť, že ako hlasujete. Pozrime sa na číslo 11, kto je za, kto je proti, Držali sa, zamietnuté. Číslo 25, kto je za, proti, zdržali sa. Musím si to elektronicky overiť. Číslo 25, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. 48 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 48 elektronicky overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 55 za, proti, zdržali sa. Nedá sa to povedať jasne, musím si to overiť. 55 elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 56 za proti, zdrali sa prijaté. 57, pozmeňte na číslo 57, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Číslo 60, po častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, za, proti, zdržali sa prijaté. Tretia časť, Musíme si elektronicky overiť druhú časť 60. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Tretia časť, pozmeňujúce na číslo 60, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Elektronicky to musíme overiť. Tretiu časť, pozmeňujúce na číslo 60, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozme sa na 63, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 72, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. 74 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Elektronicky to musíme overiť. 74. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 78, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci na rok 81, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme elektronicky 81. Začíname. Končím hlasovanie. prijaté. 90 za, proti, zdržali sa, prijaté. 93 za, proti, zdržali sa. Elektronicky overíme pozmeňujúci návrh 93. Otváram hlasovanie. Prosím vás, zdvíhajte ruky, aby to bolo jasne vidieť. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňte na 96, kto je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 97, kto je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 98, kto je za. Kto je proti. Zdržali sa. Prijaté.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 Poprosím, zapnite si mikrofón. Prepáčte, nefunguje vám, vidím. Prepáčte, že takto beriem vás čas, ale tieto internú záležitosť máme chybu v zozname hlasovania. Pokiaľ ide o 106, prvá časť, tam sme hlasovali nie, tam chceme hlasovať nie, a druhá časť áno, takže prepáčte, že som vás obral čas. Έχουμε ψηφίσει την τροπολογία 101 σε δύο τμήματα. Θα επαναλάβω. Práve με hlasovali ο Τσίσλε 101, hovorí pani predsednička. Tak môžeme hlasovať o 106. Teraz ho budeme opakovať hlasovanie o 106. Ešte sme nehlasovali o 106, hovorí pani predsednička. Takže prvá časť, kto je za Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Sto sedem. Ospravedlňujem sa. Druhá časť 106, kto je za. Kto je proti? Zdržali sa. Musíme to overiť elektronicky. Druhá časť 106. Elektronicky hlasujeme, poprosím. Končím hlasovanie. Prijaté. 107, prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 116, kto je za? ospravedlňujem sa, hovorí pani predsednička. Zabudla som na druhú časť. Dámy a páni, nie sme na štadióne futbalu. Nemôžeme sa takto správať. Hlasujeme o 107 druhej časti. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 116, kto je za?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 proti, zdržali sa prijaté. 122, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 123, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 124 za, proti, zdržali sa prijaté. 125 za, proti, zdržali sa prijaté. 126 za, proti, zdržali sa prijaté, 127 za, proti, zdržali sa prijaté, 127, 128 za, proti, zdržali sa prijaté, 129 za, proti, zdržali sa prijaté, 130 za, proti, zdržali sa prijaté, 131 za, proti, zdržali sa prijaté, 132 za, proti, zdržali sa prijaté, 133 za, proti, zdržali sa prijaté. Po častiach budeme hlasovať 138, prvá časť to je za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 142 za, proti, zdržali sa, prijaté. 155 za, Chcete elektronicky overiť 142? Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 155 za proti, zdržali sa, prijaté. 69 za, proti, zdržali sa, prijaté. 170 za, proti, zdržali sa, prijaté. 172 za, proti, zdržali sa, prijaté. 173 za, proti, zdržali sa, prijaté. 179 po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa. Musíme to elektronicky overiť. Prvá časť 179. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť 179. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 171 za, proti, zdržali sa, prijaté. 172 prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Aspoň tak sa mi to zdá, hovorí pani predsednička. Druhá časť odpadáva. 194 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Druhá časť 182 vypadla. 195, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Musíme to overiť. 195 elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. 199 za, proti, zdržali sa, prijaté. 200, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Tretia časť za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržá hlasovania, príjma sa. Ďalšia časť, kto je za. Takže skontrolujeme elektronicky tretiu časť. Kontrola sa skončila. Príjma sa. Teraz druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 211, prvá časť, to je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Druhá časť, to je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 61, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 2, 3, 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. No myslím si, že to budeme musieť elektronicky skontrolovať. Začíname hlasovanie. Kontrola skončená. Prijaté. 2, 3, 6. Začíname. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Dva kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 62. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa. 20. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Končím hlasovanie. Príjma sa. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 237, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Kontrolujeme. 7. začíname teraz. Končím hlasovanie. Príjma sa. Dva, štyri, šesť. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Zamieta sa. Skontrolujeme. Dva, štyri, šestka. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 79. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 85. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. No, budeme musieť skontrolovať 85. Začíname. Končím hlasovanie. Prijaté. sedmička, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, zamieta sa. 87, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa. 248. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. Skontrolujeme ešte raz elektronicky 248. Končím kontrolu. Zamieta sa. 92. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 303. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 250. Kto je za, kto je proti, kto sa zdrá hlasovania, zamieta sa. 94, kto je za, kto je proti. Skontrolujeme 94, začíname. Končím hlasovanie, teda kontrolu. Zamieta sa. 290, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 221, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 215. Otváram hlasovanie. Zatváram a končím hlasovanie. Zamieta sa. 215. Začíname. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 181. Začíname hlasovanie, končím hlasovanie. Zamieta sa. 251. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 2, 2, 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Skontrolujeme to elektronicky, tak teda 222, začíname, končíme. Zamieta sa. 282. Začíname, končíme hlasovanie. Zamieta sa. 291, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 304, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, zamieta sa. 252, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, zamieta sa. Hlasujeme 282, končím hlasovanie, zamieta sa. 283. Začíname hlasovať, skončíme. Zamieta sa. 284, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Skontrolujeme to dal sem štvorka končím kontrolu zamieta sa 2, 5, 3 začíname hlasovanie končím hlasovanie zamieta sa Kto je za 1-3, Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa. Jedného 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 295, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Skontrolujeme to. 295 kontrola ukončená. Ospravňujem sa. Takže ešte raz elektronická kontrola k 295. Buďte prosím trpezliví. Končím kontrolu. Príjma sa. Čiže budeme hlasovať 1.05, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, 2.38, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa. Skontroluj, skontrolujeme 238. Začíname. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 292, kto je za, kto je zdržali sa, zamieta sa. 300, kto je za, kto je proti, zdržali sa, Zamietnete? 239, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválený. 257, e, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 258 za, proti, zdržali sa, prijatí pardon, 111, kto je za 111, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmenujúci návrh 259, kto je za, proti. Držali sa. Nie je to jasné. Overíme si elektronicky, hlasujeme 260. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijatý. 114, kto je za, proti Zdržali sa zamietnutí. Eh, overíme si to elektronicky 114. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. E, 261 odpada, 262, kto je za? proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 117, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 297 za, proti, zdržali sa zamietnutí, Želáte si overiť 296. Otváram hlasovanie o 296. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 297 hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Spravodajca si želá navrhnúť ústny pozmenujúci návrh. Ďakujem pekne, pani predsedkynia, v mene SPD navrhujem, pardon, v mene SND navrhujem nasledovný návrh článku 15, pokiaľ ide o odsek 1, bod 1. Malo by to byť následovne. Najneskôr od 1. januára 2014 by mal byť uh, lov na malé ryby ako makrely, slede, tresky, sardinky, lososy by mal byť upravený. To znamená, bude z toho vyňatý drsnatec obecný. Odôvodnenie je, že týmto spôsobom bude umožnený výmet aj v rámci Stredozemného mora. Ďakujem pekne. Výborne, takže E, teraz pokiaľ ide o toto, tento ústny pozmenujúci návrh správodajca, je niekto proti? Nie. Takže je, ho môžeme prie, považovať za prijatý. A teraz ideme k pozmenujúcemu návrhu 119. Čo sa deje? Pýta sa pani predsedajúca. nie, nie, nie, nie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 Elektronicky hlasujeme o štvrtej časti 119. -ky. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamieta sa. Piata časť za, proti, zdržali sa. Prijatá šiesta časť za, proti, zdržali sa. Prijatá siedma časť za, proti, zdržali sa prijatá. 8. časť, kto je za, proti, zdržali sa prijatá. 9. časť, kto je za. Želáte si overiť 8. časť pozmenujúceho návrhu 119? Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Deviata časť 119, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Desiata časť za, proti, zdržali sa. Schválená. Pozmenujúci návrh 240, kto je za, proti, zdržali sa Overíme si. Elektronicky hlasujeme 240. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamieta sa. 293 e, a 300. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. prijatý. 264, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 227, hlasujeme elektronicky, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijatý. Pozmeňujúci návrh 228. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 216. Otváram elektronické hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. Zamieta sa. 134. Kto je za? proti, zdržali sa, prijatí. 135, kto je za, proti, odpadá, hovorí pani predsedajúca. Prejdeme k 135, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. 218 odpada. Pozmeňujúci návrh 265 za, proti. Zdržali sa. Overíme si hlasovanie elektronicky. Hlasujeme 265. keď Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 241 hlasujeme elektronicky. Otváram. Končím hlasovanie. Prijatý. 139 za, proti, zdržali sa, prijatý. 266 za, proti, zdržali sa, Overíme si elektronicky, hlasujeme o 266. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 224 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Želáte si overiť elektronicky 224, otváram elektronické hlasovanie, končím elektronické hlasovanie. Prijatý. 267, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 157 za, proti, Zdržali sa prijatí. Dvesto osemdesiat päť otváram elektronické hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. Prijatý. 286 stiahnutý, 230 za, proti, Držali sa. Myslím si, že je to zamietnuté, ale nie je to jasné. Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie o 230. Končím hlasovanie. Prijaté. 204.2. Hlasujeme elektronicky. Kto je za, hovorí pani predsednička. Proti. stržali sa. Ľutujem. Bolo to elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 143, 183, eh, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. 208, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 269 za, proti, zdržali sa zamieta sa. Želáte si overiť? Otváram hlasovanie o 269. -ke. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 185 za, proti, zdržali sa, prijaté. 287 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa 270, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 225, hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijaté. 226 za, proti zdržali sa, schválený. 243, hlasujeme elektronicky, kto je za. Proti, končím hlasovanie. Prijatý 197 za, proti, zdržali sa, prijatý 288 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 302 za, proti, zdržali sa prijatí. Na 272 Hlasujem elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 202, kto je za? Áno, pani Rubust. Äh, Mohli by ste prosím vás opakovať ešte to hlasovanie predtým? V preklade sú chybné čísla. My sme dostali už nesprávne číslo. Yeah, two Kyria Rodust.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 Απορρίπτεται. Zamietnuté. Nemám 298, hovorí pani predsednička. 202, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Dvesto sedemdesiat tri, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Overíme si teda 273. Môžeme začať hlasovať. Lixi. Končím hlasovanie. Prijaté. To 19, menovite. 219, končím hlasovanie. Zamieta sa. Menovité hlasovanie 231. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. si návrh 232. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 16. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamieta sa. 233, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 233, menovité hlasovanie, začíname. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 274, menovité hlasovanie, začíname. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 18, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 212, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 279, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 213 odpadá a prejdeme 276 menovitým hlasovaním. Začíname. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 234 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmite na číslo 40 za, proti, zdržali sa, prijaté. 244, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 277 bola stiahnutá. Hlasujeme o 214. Mandate hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 52, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 245, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Musíme si to overiť. 245. 245. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Takže hlasujeme o celej tejto správe, ako bola pozmenená, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz menovite hlasujeme o návrhu legislatívnom Začíname hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. Takže gratulujeme pani Rodustovej. Περνάμε στην έκθεση Περνάμε στην έκθεση του κυρίου Teraz budeme hlasovať o správe pána Ouského. Dámy a páni, hovoríme o návrhu a predložím hlasu- na hlasovanie 53 pozmeňujúcich návrhov. Žiadali ste, sa o, žiadali ste o slovo, pani Rodberend? 53 pozmeňujúcich návrhov z výboru pre životné prostredie. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 47 za, proti, zdržali sa, prijaté. 48 za, proti, zdržali sa, Musíme si overiť 48. Začíname hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Menovité hlasovanie o 52. Začíname. Končím hlasovanie. Prijaté. 67. Kto je za? proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 29 za, proti, zdržali sa, prijaté. 66, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 68, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Musíme elektronicky overiť číslo 68. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Hlas, budeme hlasovať o 49, kto je za, proti, zdržali sa, Musíme si overiť. Pozmienite návrh číslo 49. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmienujúci návrh 51 po častiach. Menovité hlasovanie. Prvá časť. Začíname. Končím hlasovanie. Spravodajca žiada o slovo. Nech sa páči. Máte slovo, pán Hovský. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pred hlasovaním som chcel oznámiť ako spravodajca, že toto hlasovanie po častiach nemá zmysel, pretože je to iba jedna vec a ak sa chceme vyhnúť nejakému miešaniu jablok s hruškami v ďalších krokoch, tak by som sa chcel spýtať, že kto je proti niektoré z tých častí, tak prosím vás, hlasujte proti obom častiam spoločne. Ďakujem. Hmm. No, λοιπόν, συνεχίζουμε την ψηφοφορία. Áno, takže budeme hlasovať. Tak ako to máme v pláne a programe, hlasovanie po častiach, menovite hlasovanie. 51, prvá časť. Hlasovali sme a bola zamietnutá, takže prejdeme k hlasovaniu druhej časti. Začíname hlasovať. Λήξη. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται και τα δύο τμήματα. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Obe dve časti sú zamietnuté. Prejdeme ďalej. 61. Menovité hlasovanie. Hlasujme. Lixi. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďalší, pozmeňujúci, ďalší pozmeňujúci návrh vypadá. A môžeme celý návrh takto pozmenený dať na hlasovanie. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Takže budeme hlasovať teraz o návrhu legislatívneho textu. Menovité hlasovanie. Hlasujme. Lixi. Končím hlasovanie.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 Teraz tu máme návrh legislatívneho uznesenia. Hlasujeme menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Zopakujeme teda hlasovanie. Dear colleagues, I'm... kolegovia, ja sa ospravedlňujem, sú tu určité problémy, pokiaľ ide o tlmočenie, takže poukáž, preukážte trochu porozumenia. Áno, takže budeme hlasovať o správe pána Torvalca. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz budeme mať menovité hlasovanie o tomto uznesení. Začínam hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Gratulujovi. A teraz tu máme ďalšiu správu od pána Torvalca. Budeme hlasovať o tejto správe, kto je za. Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh uznesenia, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. Gratulujem opätovne pánovi Torvalcovi. A teraz prejdeme k správe pána Galagera. Spravodajca požiadalo slovo, nech sa páči. Od začiatku by, na samom začiatku by som chcel poďakovať za podporu v januá- decembri a januári, pokiaľ ide o tieto ochranné opatrenia. Išlo tu o to, aby sme sa sústredili predovšetkým na tú slepú uličku, ktorá je medzi parlamentom a radou ministrov. Zatiaľ sa nezaznamenal žiadny pokrok. Od samého začiatku vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy v roku 2009 a a to bol vtedy úspech predsedníctva. Takže takéto dlhodobé plánovanie bude dôležité, pokiaľ ide o budúcnosť, tak ako sme to odporúčili v rámci spoločnej rybolovnej politiky. Návrh tohto plánu je chrániť zdroje rýb, aby sme zabezpečili aj živobytie tých, ktorí sú závislí od rybovolu. Minulý týždeň sme o tomto hovorili na úrovni ministrov. Pod írským predsedníctvom írsky minister slúbil predsedovi Gabrielovi Matovi nášho výboru, že rada urobí všetko preto, aby našli akceptovateľný kompromis. Takže je to gesto dobrej vôle. Výbor pre rybolov sa rozhodol, že, bude, že to posunie ďalej a bude dnes o tomto, z tejto správe hlasovať. Ale chcel by som povedať, chcel by som vás varovať, upozorniť, že budeme ďalej pozorovať, ako sa bude situácia vyvíjať, ak sa neurobi žiadna zlepšenie tejto situácie, tak urobíme návrh a mohli by sme teoreticky zablokovať aj prijatie ďalších správ, ak to bude potrebné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Galeger. Je tu technická pripomienka zo strany pána Langeho, Nech sa páči. Áno, už mám mikrofón zapnutý. Pani podpredsednička, mohli by ste prosím vás zastaviť telefonovanie alebo dať vaše miesto predsedničky nejakomu schopnejšiemu, poprosím vás. Ďakujem. Συνεχίζουμε την ψηφοφορία. Τα σχόλια εκφράζουν αυτούς που... Áno, takže budeme pokračovať s hlasovaním, hovorí pani predsednička. Ja budem ignorovať tieto pripomienky a budem hlasovať ďalej. Každý si stojí za svoje vlastné vyjadrenia. Pokračujeme so správou pána Galegera. si návrh 34, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. trojka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjma sa. Máme teraz hlasovať o Para calor. Je to k rokovaciemu poriadku, prosím? počujeme slova, ktoré sú adresované na adresu žien. To jednoducho nemôžeme akceptovať. Musíme to rozhodnuto odmietnúť. Ja totiž, totiž myslím na radikálnu mentalitu a proti tomu treba rozhodne zakročiť. No dobre, budeme hlasovať o návrhu uznesenia výboru FEM. jeho postavenie žien, teda odstránenia prevencie všetkých foriem násilia voči ženám a dievčatám. Paragraf 1 je to split vote, prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal sa nepríjima sa, druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjima sa, paragraf 4, split vote, hlasujeme prvá časť, Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, príjma sa. Druhá časť, začíname hlasovať. Končím hlasovanie. Druhá časť, otváram hlasovanie. primáta, sa paragraf 7 split vote, prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa druhá časť, začíname hlasovať. Končím hlasovanie. Príjma sa. Deviatka, kto je za, kto je proti kto sa zdrža hlasovania, príjma sa D, prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, príjma sa druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, príjma sa druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, príjma sa druhá časť, kto je za, e, tretia časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, príjma sa A teraz F, prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa. No a teraz hlasujeme o celom návrhu znesenia, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. teraz správa pani Liotar o Európskom partnerstve v oblasti inovácií zamerané na akty na zdravné, zdravé starnutie. Hlasujeme, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania. Od šiestich politických skupín sme dostali návrh, podľa ide o 6, e, pokiaľ ide o COP16, ide o ochranu živočišných druhov, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, príjma sa. Pokračujeme správou pani Holmajer o usmernenia, ktoré sa týkajú rozpočtu na rok 2014. Takže hlasujeme o šestke, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 26 hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamietá sa. Sedmička, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, zamieta sa. Osmička, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, zamieta sa. Deviatka, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, zamieta sa. Dvojka, hlasujeme. Končím hlasovanie zamieta sa. Desiatka, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, zamieta sa. Jedenáctka, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, zamieta sa. Dvanáctka, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, zamieta sa. Trináctka, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, zamieta sa. 13, 23, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Spravodajkyňa sa chce ujať slova. Myslím, že je to návrh na ústne zodpovedanie. Vážená pani predsedajúca, kolegyne a kolegovia, budem stručná. Demand driven sa bude meniť a zvyšok textu zostáva zachovaný. Ďakujem. Máte námietky proti tomu, čo prezentovala pani Olmajera? Ak nie, takže hlasujeme o šestke. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa. Trojka. Hlasujeme. Kto je za? Končím hlasovanie. Zamieta sa. 15. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 16. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. 24. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Skontrolujeme to, takže 24. kontrola. Končíme kontrolu. Prima sa. 17. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjma sa. 18. je za. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa. 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. 19, je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 27, to je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 21, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 28, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 29, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Jednotka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Štvorka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Peťka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Takže teraz celý návrh uznesenia, kto je za, kto je proti, končím hlasovanie. Prijaté. A teraz správa kolegu Baldázara o sociálnej zodpovednosti podnikov. 5, paragraf 5, v dvoch častiach, to je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, druhá časť, to je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 17, split vote, prvá časť, začíname hlasovať. Končíme hlasovanie. Príjma sa. Druhá časť. Začíname hlasovať. Končíme hlasovanie. Príjma sa 26. Split vote. Hlasujeme. Prvá časť. Otvárame hlasovanie. Končíme hlasovanie. Príjma sa druhá časť, otvárame hlasovanie. Končíme hlasovanie. Príjma sa 30. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa druhá časť, kto je za, kto je proti kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa. 42. Začíname hlasovať. Končím hlasovanie. Príjma sa 47. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Pán Baldazáre sa chce ujať slova, chce prezentovať návrh na ústne zodpovedanie, teda ústny návrh. Ďakujem pekne pani predsedajúca, teda ústny návrh podľa 74 v súhlas v súvislosti s tretími krajinami. Ďakujeme pekne, súhlasíte. Hlasujeme o tomto návrhu pana Baldazáreho, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 54. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. A teraz hlasujeme o návrhu uznesenia ako celku. Začíname hlasovanie. Končíme hlasovanie. Príjma sa. Gratulujeme pánovi Baldazáremu. A teraz správa pána Hovita, tiež o sociálnej zodpovednosti podniku Trojka. Začíname hlasovať. Končíme hlasovanie. Paragraf 4. Začíname hlasovať. Končíme hlasovanie. Paragraf 7. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovanie. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania. Paragraf 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania. Príjma sa druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania. Príjma sa 17, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 21. Kto je za? Skontrolujeme to. Skontrolujeme 17. Začíname kontrolu. Končíme s kontrolou. Παράγραφος 21. 21, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, 24, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 26. To sú dve časti, tá prvá časť, to je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, druhá časť, kto je za, kto proti, sa zdržal hlasovania, 29, začíname hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 31, začíname hlasovať. Končíme hlasovanie. Príjma sa 33 splitva od prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 35, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa 36, prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa Druhá časť, to je za, kto je proti, kto sa zdržal za hlasovania, príjma sa. 38, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Druhá časť, to je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 40, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, končím hlasovanie, príjma sa. 44. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjma sa 45. Začíname hlasovať. Končíme hlasovanie. Príjma sa 53. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 56, kto je za. Skontrolujeme to. Skontrolujeme paragraf 53. Kontrolu sme skončili. Zamieta sa. 56, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 67, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 73, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Takže skontrolujem 73, druhú časť. Kto je za, kto je proti, končíme hlasovanie. Odmiet, zamieta sa. 79. Kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania. 83. Kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania. 84. Začneme hlasovanie, končíme hlasovanie. Príjma sa 85 split vote, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa 86, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa 87. Druhá časť, čiže 86 kontrolujeme elektronicky, čiže druhá časť 86. -ky. Končíme kontrolu. Príjma sa 87. -čka. Kto je za, kto je proti? 89, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, príjma sa 91, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, príjma sa B, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, príjma sa I, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, príjma sa F, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, príjma sa Myslím si, že výsledok je jasný, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa N, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa hlasujeme e, o celom návrhu uznesenia, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa, gratulujeme pánovi spravodajcovi. There is the, the explanation of votes right now.